Takže začneme správou pani Köstinger. Ide e, vlastne o dobrovoľnú dohodu o partnerstve medzi EÚ a Stredoafrickou republikou a spravodajkyňa pani Köstinger má slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. E, počas prvých hlasovaní išlo dobrovoľné e, dohody o partnerstve medzi EÚ e a e, Liberiou a medzi EÚ a Stredoafrickou republikou. Tieto dohody povedú k vytvoreniu certifikačného systému, ktorý sa postará o legálne klčovanie lesov a vyvážanie výrobkov z dreva. Toto odvetie predstavuje dôležitý ekonomický sektor v Afrike. Konzumenti v Európe budú eh, mať eh, takto istotu, že dovážané drevo bude pochádzať z certifikovaných zdrojov. Ďakujem pekne spravodajcom eh, a tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli k vzniku tohto materiálu a postarali sa značným dielom aj o ochranu životného prostredia v týchto oblastiach, ktoré ťažko trpeli v občianskej vojne. Ďakujem pekne, pani Köstinger, a prejdeme k hlasovaniu hlasovaniu o tejto správe. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania prijaté. Prejdeme k uh, nasledujúcej správe pani Köstinger. Ide tu o dobrovoľnú dohodu o partnerstve medzi EÚ a Liberiou. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Budeme teda pokračovať e, správou pani Hübner. Nástroje s rozdelením e, rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou. Budeme hlasovať o 17 pozmeňovacích návrhoch. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 24. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Se cierra la votación. hlasovanie. Zamietnutý je pozmeňujúci návrh. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 25. Prosím, aby ste zahlasovali elektronicky. Se cierra votación. hlasovanie. Zamietnuté. Pani Korona. Pani Korona sa hlási k slovo. Pán Korona, ospravedlňujem sa. Nie. Tak milím sa. Či? Pán Sperony sa hlási k slovu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Chcem jednu vec poznamenať k tomuto stanovisku. Bolo povedané, že sa začne hlasovať 12.10 a začalo sa 12, nie 12.10, ale 12.9. Hodiny v tejto sále idú o dve minuty, dve minuty dopredu. Predsedajúci ďakuje panemu Speronimu za jeho presné oko a teraz prejdeme e, pozmenujúci návrh číslo 19. Za, proti, zdržali sa, schválené. Prejdeme na 21. Elektronicky zahlasujte, otváram. Se cierra votación y la enmienda. Uzatváram hlasovanie a pozmenujúci návrh je zamietnutý. Prejdeme na Číslo 14, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 22. Elektronicky zahlasujte. Otváram hlasovanie. Se cierra votación y la enmienda es rechazada. Uzatváram. Zamietnuté. Prejdeme na číslo 16. Kto je za? Proti zdržali sa, schválené. 23, e, prosím, elektronicky zahlasujte. Se cierra votación y la enmienda... Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Takže hlasujeme o e, e, upraveném návrhu komisie. Prosím, aby ste elektronicky zahlasovali. Zatvárame hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o e, e, celom návrhu. Elektronicky zahlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme na ďalší bod. A ide o návrh uznesenia zelených a ALE hľadom kompatibility Európskeho súdneho dvora v súvislosti s e, PNR záznamami. To je stanovisko súdneho dvora. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Prejdeme na ďalší bod a, teda, a to je správa, odpor, e, správa e, Sofie de, e, e pani Invelt ide o e, té, rovnakú tému, záznamy PNR. E, ja by som chcela zareagovať na určitú neistotu kolegov. Ak ste za dohodu, hlasujte za dohodu. Ak ste proti tej dohode, tak hlasujte proti. Chcela som sa len uistiť, že všetkým je jasné, aký bude postup. Ďakujem. Dobrý predsedajúci. To bola pani Infeld. Nemáme tu žiadne pozmenujúce návrhy. Elektronicky zahlasujte ohľadom tejto dohody ako takej. Uzatváram hlasovanie. A je to silnou väčšinou schválené. Takže pani Intveld, e, prosím do záznamu, do zápisnice e, uviezť, že ja sa chcem e, vlastne oddeliť od tejto správy, pretože môj názor je zásadne iný, ako je to, čo je uvedené v tej dohode. Chcela som sa e, teda formálne dištancovať. Teraz prejdeme na správu o pani Tyson. Ide o spoločný konsolidovaný základ danie z príjmov právnických osôb. Máme 37 pozmenujúcich návrhov z jednotlivých výborov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. E, prejdeme na pozmenujúci návrh číslo 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 42, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 43, kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 39. Elektronicky hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Prejdeme na pozmeňujúci návrh číslo 14. Za, proti. Držali sa. Schválené. Tým pádom 40 sa vypúšťa. Teraz pozmenená verzia návrhu za, proti. Nebolo to jednoznačné. Prosím, elektronicky zahlasujte. Zatváram hlasovanie. Jednoznačne schválené. Teraz sa hlasujeme o e, návrhu legislatívneho uznesenia. Elektronicky zahlasujte. Zatváram hlasovanie. Jednoznačne schválené. Teraz prejdeme na správu pani Luling. Ide o zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny. 42 pozmeniacich návrhov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmenujúci návrh 23. Elektronicky zahlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ďalší je pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Elektronicky si to preveríme. 41. Zahlasujte. Zatváram hlasovanie. Schválené. 34. Kto je za? Prosím, aby ste aklamačne sa vyjadrili. Proti. Zdržali sa. Je to veľmi česné, elektronicky to preveríme. Uzatvárame hlasovanie. Schválené. Číslo 40, elektronicky zahlasujte. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. A teraz budeme hlasovať v 63. Otváram hlasovanie elektronické. Uzatváram. Zamietnuté sa veľkou väčšinou 52. Kto hlasuje za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to preveriť elektronicky. Zatvárame hlasovanie. Ako to dopadlo? No, je to remiza. Nerozhodne. Tým pádom je to považované za zamietnuté. 52, kto je za? To sme už odhlasovali, chybu som urobil, ospravedlňujem sa. Viete, trošku ma zaskočilo to, ten nerozhodný výsledok. Ideme teda na 53. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. So silnou väčšinou podporené, schválené. Prejdeme na 55. Kto je za? Prosím, aklamačne, kto je za? Proti. Zdržali sa. Musíme si to elektronicky preveriť. Se cierra la votación. Queda aprobado. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Postupíme ďalej. Osmička, kto je za? Proti. Zdržali sa. Musím povedať, že polovica z vás neurobila vôbec nič, takže elektronicky to musíme zahlasovať. Uzatváram hlasovanie. Silnou väčšinou schválené. 51, kto je za? Proti? Elektronicky to preveríme. Ozatvárame hlasovanie. Ako to dopadlo? Schválené. Číslo 16. Ospravedlňujem sa, 16 sa vypúšťa. E, takže ideme hlasovať o pozmenenom znení návrhu za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz prejdeme na hlasovanie k návrhu legislatívnej uznesenia. Elektronicky zahlasujte. Takže návrh uznesenia legislatívneho je schválený. Blahoželáme pani Luling. Prejdeme na e, návrh uznesenia s názvom Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Odsek 1 za, proti, zdržali sa schválené. Trojka, hlasujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Číslo 7, odsek 7. Elektronicky hlasujeme. Uzatváram silná podpora, takže schválené. Pozmenujúci návrh číslo 1 za, proti. Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, proti. Zdržali sa schválené. Číslo 4, to bolo vlastne stiahnuté, takže ideme hlasovať o úvodnom ustanovaní E a to v dvoch častiach. Prvá časť. Elektronicky zahlasujte k prvej časti. Uzatváram hlasovanie. Prvá časť je jednoznačne schválená. Druhá časť, prosím, aby ste hlasovali za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz budeme hlasovať ohľadom úvodného ustanovenia F za, proti, zdržali sa, schválené. Písmeno G, elektronicky hlasujte. Uzatváram hlasovanie jednoznačne schválené a teraz zahlasujte k uzneseniu ako takému. Elektronicky zahlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Jednoznačne podporené, schválené a teraz prejde